rečníkom, ďakujem aj pánovi komisárovi. A teraz pristupujeme ku hodine otázok. Thank you. Prvá otázka je uvedená pod číslom 15. A chcel by som ešte podotknúť, že skončíme naozaj o 20.30. Troška sme pritiahli čas, ktorý bol predtým vymedzený na predchádzajúcu tému, takže pán Gariga Poledo e, predniesie otázku pána Gutierreza, čiže potom pani Gegen Quinn, nech sa páči. Tak ste pripravená, môžete, máte slovo. Ďakujem. Prvá časť otázky pani Gutierrez Cortinec sa týka toho, či postup pri výbere vyšších výkonných pracovníkov spoločných technologických iniciatív eh, podľa patričnému postupu áno. Pri výbere týchto pracovníkov sa vychádza z príslušných usmernení tieto usmernenia sa aplikujú pre všetky orgány EÚ a môžeme povedať, že výberové procesy pre tieto posty sú úplne v súlade aj s požiadavkami regulačných orgánov. Takže pre všetky tieto orgány EÚ e, tie postupy sú teda také, že garantujú rovnaké podmienky pre všetkých. Vyšší predstavitelia komisie E, napríklad e, boli aktívni aj v predvýberom, predvýberom konaní, aj pri samotnom výbere. Tam vlastne e, tento dvojstupňový prístup bol uplatňovaný a v podstate išlo o to, že sa postupovalo do ďalšieho kola zo zúženého výberu kandidátov a Pokiaľ ide o nanotechnológie a výpočtovú techniku, tam práve mm, máme veľký záujem predovšetkým na udržaní charakteru PPP týchto podnikov. Ďalej sa zohľadňuje aj e, záväzná ochota ze strany európskych inštitúcií podporovať tento trend a nakoniec sme hovorili aj o tom, že vlastne tie smernice, ktoré sa uplatňujú, vychádzajú aj zo zásluhovosti a zo schopností kandidátov. Samozrejme nie je vždy ľahké toto pretaviť do konkrétnych kritérií pri výberu, hlavne pri pracovníkoch JTI. Princípy profesionálnej etiky sa jednoznačne vyžadujú a preto samozrejme pracovníci Európskej inštitúcie nemôžu obhajovať alebo zastupovať záujmy súkromných firiem, či už veľkých alebo malých a stredných. Príslušné predpisy, ktoré sa týkajú JTI, obsahujú aj také ustanovenia, ktoré podporujú a stimulujú účasť malých a stredných podnikov na úrovni dozorných rád. Ďakujem. Pán Gariga. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážený parlament a aj spolu aj komisia. Nás vlastne, myslím, že skúsenosti nás troška vedú iným smerom. Boli sme svedkami tohoto v praxi a samozrejme vieme aj to, že tie osoby, ktoré sa vyberajú ako kandidáti, nemali by byť z správnej rady. Hovorilo sa tu napríklad o e, sume 470 miliónov eur a tam práve ale konkrétne išlo experta EU, ktorý pochádzal z malého, malého respektíve stredného podniku a predsa proste sa s ním počítalo aj pre podnik vodík. Takže prosím komisiu, aby práve sa dohliadlo na to výberové konanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcel by som podotknúť, že len pol minúty je na doplňujúce otázky, takže slovo dáme pani komisárke. Určite budem veľmi pozorne sledovať túto otázku a myslím, že by sa malo taktiež e, brať do úvahy aj to, že tu zohráva, konkrétne v tejto otázke, že JTI zohráva aj daný sektor, dané odvetvie značný význam. To znamená, že vyšší pracovníci, alebo teda vyšší riadci pracovníci komisie vlastne budú vo väčšine zastúpení pri výberovom konaní a mm, môžem naznačiť, ako sa tu pracuje. Jeden z troch členov pred výberového konania a potom je tam ako ešte aj generálny riaditeľ z komisie alebo jeho zástupca plus ešte e, z tej materskej firmy, je taktiež zástupca, ale tam samozrejme e, sú aj takí členovia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Traja zo šiestich predstaviteľov, pochádzajú z malých a stredných podnikov a tým pádom vlastne aj príslušný predpis, ktorý e, sa uplatňuje pri tomto podniku vodík sa uplatňuje ako to vodítko, ale ako už som naznačila, budem ochotná veľmi pozorne sledovať vývoj tejto konkrétnej situácie. Ďakujeme za odpoveď. Ďalej pokračujeme otázkou 16. Pani Senešina pristúpenie Európskej únie k Európskejmu dohovoru o ochrane ľudských práv odpovie pán Šemeta. Počkáme, kým zaujme svoje miesto. Nech sa páči, pán komisár, mm, máte slovo. Vážení poslanci, pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, to nejako neovplyvní, ako bude e, rozhodovať Európsky súd pre ľudské e, práva. <clears throat> teda či, takže e, pristúpenie môže vytvoriť povinnosti iba na základe dohovoru a môže tu byť ešte dodatočný protokol, ktorý môže ratifikovať OSN, ak sa to týka aktov a opatrení prijatých opat- e, inštitúciami, agentúry alebo agentúrami EÚ, ale nie keď sa to týka aktov a opatrení prijatých členskou krajinou. Nie sú plány zaviesť nejaký európsky mechanizmus na monitorovanie implementácií takýchto rozsudkov, keďže e, chýba právny základ na, takýto, na takéto konanie. Protokol číslo 8 k Lisabonskej zmluve e, žiada, aby pristúpenie nevplyvalo na právomoci únie, právomoci inštitúcií, ak, členská, ak je vzťah členská krajina dohovor. To sa týka nielen rozsahu povinností členských krajín, ale aj spôsobu, akým rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva e, vplýva na výkon v danej členskej krajine. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz pani Senišin na doplňujúcu otázku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi za odpoveď. Žiaľ, nie som úplne spokojná. Uplatňovanie rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva to je naozaj ne, nevyhnutné, pretože e, členské krajiny otáľajú ja som sa pýtala na Európsky e, súd pre e, ľudské práva a na e, rozsudky týkajúce sa krížov v triedách a taktiež som sa pýtala na rozsudok v prípade etickej výučby v Polsku. Pani Seničin, e, myslím, že sme to pochopili, takže pán komisár, máte opäť slovo. Pokúsim sa odpovedať na túto doplňujúcu otázku. Keď členské krajiny konajú v rozsahu európskeho práva, tak e, musia rešpektovať chartu a všeobecné princípy e, európskej legislatívy. Akékoľvek porušenie tejto povinnosti môže znamenať e, konanie za porušenie pred Európskym súdom, súdnym dvorom v súlade s relevantnými článkami ale toto e, znamená, že EÚ má možnosť zaručiť súlad e, členskej krajine so základnými právami. Ak členské krajiny budú konať mimo legislatívy EÚ, tak e, nie je nejaká všeobecná právomoc v oblasti základných práv. Takže e, OSN nemôže monitorovať takéto porušenie, ale nemôže monitorovať ani, či sa rešpektuje e, rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva. Ďakujem pekne. Dve doplňujúce otázky dokopy pani Ödenberg a potom pani Latfor. Nech sa páči. Pol minúty. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, komisia určite bude vyjednávať toto pristúpenie Európskej únie k dohovoru. Dôležitou témou je vzťah medzi Európskym súdnym dvorom a Európskym súdom pre ľudské práva v Štrásburgu. Čo si myslí komisia o e, práve Európskeho súdneho dvora interpretovať európske právo. Ďakujem pekne, pán predseda. Technicky a právne som spokojná s odpoveďou, ale politicky a čo sa týka záväzku k základným právam, tak to nedáva zmysel a podkopová to článok 6 a 7 zmluvy, kde sa hovorí, že EÚ a členské krajiny budú e, rešpektovať dohovor a bol vytvorený mechanizmus k článku 7 na to, aby bolo isté, že členské krajiny nebudú porušovať e, ľudské práva. Takže ako je to kompatibilné s mechanizmom e, v rámci článku 7. Potrebujeme vzájomné hodnotenie, monitorovací mechanizmus a ja myslím, že z odpovede e, e, je jasné, že prečo komisia tak slabo postupuje v oblasti ľudských práv. Takže nech sa páči, pán komisár. rokovania musia zabezpečiť vnútornú kontrolu Európskeho súdneho dvora pri primárnom práve, tak aby to bolo v súlade aj s dohovorom, ak ide o inštitúciu alebo agentúru EÚ a ak je to prípad prejednávaný pred Európskym súdom pre ľudské práva. ale e, nemôže sa rozhodovať o kompatibilite. Takéto postup, takýto postup by znamenal, že Ruský súdny dvor môže e, zhodnotiť kompatibilitu s, e, so základnými právami a tu ide o to zachovať subsidiárnu povohu postupu pred Európskym súdom pre ľudské práva a nemá to spôsobiť e, výrazné meškanie pri takýchto postupoch. Uh, K tomu sa ešte iste vrátime, ale ďakujem pekne na túto chvíľu. Áno, ja vás chápem, ale dnes to už preberať nebudeme. Yes, go on. bez mikrofónu. Ale prosím, reagujte na moju doplnkovú otázku. Článok 6 a 7, pán komisár. Čo znamenajú šestka a sedmička? Mechanizmus eh, prešetrovania porušenia. Pán komisár. So I just could, uh, could inform that eh, work in the Council of Europe is Rada Európy na tom pracuje, pokiaľ ide o výkon rozhodnutí súdu pre ľudské práva. Takže to je prebiehajúca práca. Dúfam, že to bude trvať príliš dlho, hovorí pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Teraz otázka 17, pána Papa Nikoláva. Pán komisár Šemeta, znova máte slovo. Uh, member, uh... Vážený pán poslanec, Komisia minulý rok predložila rade návrh dohody medzi Európskou úniou a členskými štátmi a Lichtensteinskom v boji proti podvodom a iným nelegálnym aktivitám, aby sa zabezpečila výmena informácií o daňových otázkach. Komisia ďalej rade predložila návrh mandátu na otvorenie rokovaní o podobnej dohode s Andorou, Monakom, San Marínom a Švajčiarskom. Lichtensteinsko, aj ten dohoda s Lichtensteinskom, aj ten mandát ešte stále ich rada rieši, pretože členské štáty majú politické výhrady a prepájajú tieto súbory s revíziou smernice o úsporách, Európskou smernicou o úsporách. Tieto dohody, respektíve návrhy dohôd alebo mandáty by nemali ísť ruka v ruke s smernicou, s podmenením smernice o úsporách, pretože ich cieľom je bojovať proti podvodom v čase, kedy je potrebné naozaj chrániť náš spoločný finančný záujem. Komisia nemá žiadne politické informácie, ktoré by poukazovali na to, že tieto krajiny e, kde e, sa vlastne e, offshore podniky usadzajú, že by to robili s cieľom vyhyňať, e, vyhnúť sa z daňovaniu. Ale e, my sa budeme snažiť takéto informácie získavať, podporovať ich toky, pretože takéto informácie umožňujú lepšiu správu veci verejných vo finančných e, záležitostiach v zmysle transparentnosti, imení informácií a ferovej súťaže v oblasti zdaňovania. My nechceme útočiť na daňové ráje ako také, ale chceme dosiahnuť dohodu s čo možno najväčším počtom tretich krajín o spoločných princípoch spolupráce a transparentnosti. Rada ECOFIN podporila tento princíp a uznala potrebu podporovať tento princíp na čo možno najširšej geografickej báze návrh dohody s Lichtenštajnskom a návrh mandátu na rokovania s ďalšími jurisdikciami predstavujú príklady koherentného prístupu Európskej únie. Ide o multilaterálny rámec, o, minimálnych pravidlách pre výmenu informácií a podporu a pomoc medzi členskými štátmi. To by malo umožniť e, členským štátom Európskej únie a tretím krajinám efektívnejšie bojovať proti daňovým podvodom a únikom. Komisia sa snaží podporovať svoju politiku transparentnosti, výmeny informácií a ferovej e, súťaže v daňovej oblasti vo vzťahoch e, s tretimi krajinami. Ako to robíme, máme tu iniciatívy, ako napríklad posil, posilňovanie administratívnej spolupráce, kódex správania, pokiaľ ide o zdaňovanie príjmov e, v právnických osôb, spolupráca s rozvojovými krajinami, v oblasti dobrej správy finančných záležitostí mm, v našich vzťahoch s tretimi krajinami. Komisia sa tiež aktívne činí spolu s členskými štátmi na pôde mm, medzinárodných organizácií, ako napríklad OECD. To je globálne fórum o výmene informácií a ide o proces peer review. Ďakujem pekne. Pán Papa Nikolau, doplnková otázka na, minu- na pol minúty, pardon. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. V súlade s činmi a v súlade s tým, čo ste povedali, členské krajiny prostredníctvom vlastných e, overovaní nie sú schopné čeliť e, tomuto problému. Takéto daňové úniky bránia rozvoju a taktiež prispievajú k, ku kapitálovým tokom nie podľa e, výnosov, ale podľa e, toho, kde je to najvýhodnejšie. A potom je tu japonská politika alebo americká. E, tam sú teda pravidlá e, menej prísne a umožňuje to, že daňové raje sú menej lákavé. A toto sa ale nemôže uplatňovať v krajinách, kde nie sú e, mechanizmy dohľadu. Takže sa pýtam, aká je stratégia Európskej komisie, aká je cesta, ktorou chce ísť. Pán Papa Nikolov, myslím, že sme to pochopili. Pán komisár, prosím, reagujte. Uh, well, uh, first of all... Už poprvé chcem povedať, že pri vyjednávaní alebo pri rokovania s tretimi krajinami, ide o krajiny, ktoré som spomínal, že my rokujeme v mene 27 členských štátov. Ide teda o prístup multilateralizmu. pokiaľ ide o rokovania súvisia s otázkami daňových únikov. To, čo ste povedali, je naozaj mimoriadne zaujímavé. My hľadáme alebo zaoberáme sa viacerými spôsobmi daňových únikov. Vy ste naozaj poukázali na to, že daňoví podvodníci sa prispôsobujú zmenám, ktoré my zavádzame, kontrolám a preto máme tento kódex správania, skupinu pre kódex správania, Čiže je tu snaha uplatňovať tieto opatrenia, tieto pravidlá nielen na úrovni členských štátov, ale chceme pozbudiť aj tretie krajiny, aby uplatňovali princípy tohto kodexu správania. Čo by nám tiež mohlo umožniť napredovať v oblasti daňových únikov. Ešte mám dve doplnkové otázky, pán Zemka a potom pán Pán Kelly, jedna otázka po druhej, nech sa páči. Ja mám następujące pytanie do pana. Ja mám teda nasledujúcu otázku. Z toho, čo ste povedali, pán komisár, mi vyplynulo, že máme na stole dobrý návrh, ktorý sa však žiaľ nedá realizovať. Určitá skupina štátov blokuje tento projekt. Ja viem, že nemôžete to štáty vymenovať, ale môžete nám prosím povedať, koľko ich je? a aké argumenty používajú. Asi nejaké argumenty majú, nie? Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem pekne. Ja som si dnes dopoludňa vypočul britských eh, poslancov, ktorí hovorili, že Švačiarsko a Norsko majú určité úpravy v tejto oblasti. Uh, Eh, máme my nejaké eh, opatrenia, ktoré ich podporujú v tom, že chcú zostať mimo Európskej únie a náhodou nepodporujeme aj čo, alebo nemotivujeme členské štáty Európskej únie k tomu, aby Európsku úniu opustili a mali podobné úpravy ako spomínané dve krajiny. Ďakujem pekne, pán komisár, máte slovo. Áno, ďakujem. Pokiaľ ide o dohody. Sú to dva členské štáty, ktoré stále majú výhrady k návrhom, ktoré sme my odprezentovali. Chcú sa touto otázkou zaoberať e, používajúc balíčkový prístup. Už som spomínal, že toto prepájajú na pozmenenie smernici o smernice o úsporách, o vzájomnej spolupráci. Takto sú teda blokované tieto rokovania s tretími krajinami. My sa tomu venujeme. Belgické predsedníctvo si to určilo ako jednu zo svojich priorít. A ja dúfam, že sa nám to, túto blokadu podarí prekonať. A prepašte k tej druhej otázke, ja som to celkom nepochopil, hlavne ten úvod. Pán Kelly, zopakujte prosím vašu otázku stručne, prvú časť sme celkom dobre nepochopili. Áno, moja otázka bola taká, že Briti dnes ráno povedali, že by im bolo lepšie, keby boli mimo Európskej únie, keby mali podobné finančné úpravy, ako má napríklad Švajčiarsko alebo Norsko. A súhlasí s tým, prosím, komisia. Zjednodušujeme život Norsku a Švajčiarsku do veľmi veľkej miery, hlavne v súvislosti s otázkou pána Papa, Papa Nikolaua a či nezmeníme náš prístup k týmto, členským, k týmto štátom, aby boli motivované stať sa členmi Európskej únie, pretože momentálne je situácia taká, že niektoré členské štáty EÚ tvrdia, že by na tom boli lepšie, keby boli ako Norsko a Švajčiarsko mimo EÚ. Uh, uh, yes, I would not like to comment. Nuž, a nechcem sa vedovať k tomu, či by Británia na tom bola lepšie, keby nebola členom EÚ. To ponechám tým, ktorí sa tu vyjadrovali dnes ráno. Ale pokiaľ ide o férovú súťaž v oblasti daní, pokiaľ ide o daňové úniky a daňové podvody, pokiaľ ide o Norsko, rokujeme. a dosahujeme značné pokroky a dúfam, že sa nám podarí dospieť k dohode s touto krajinou v tejto oblasti. A už na úvod som povedal, že sme požiadali radu o mandát na rokovania so Švajčiarskom Situácia však momentálne bohužiaľ je taká, že sa zaoberáme momentálnym balíčkom. To sú tri smernice. A otázka Lichtensteinská, až keď toto bude poriešené, tak až potom budeme môcť požiadať o mandát alebo dostať mandát nárokovania so Švajčiarskom a s ďalšími európskymi krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ. Ale so Švajčiarskom už spolupracujeme v oblasti uplatňovania toho spomínaného kodexu správania, pokiaľ ide o zdaňovanie právnických osôb a Rada nedávno požiadala komisiu, aby sme rozbehli dialog so švedskými orgánmi, pokiaľ ide o uplatňovanie týchto princípov zakotvených v kodexe správania. A komisia už tento dialog aj otvorila. Udialo sa to minulý týždeň a niekedy neskôr vás rád poinformujem o pokrokoch v tejto oblasti. Well, let's move on. Um, Ďakujem, takže pokračujeme ďalej. Pani Georgieva. Pardon. Aho. Otázka číslo 18 bola stiahnutá. Otázka pána Zebra. Postupujeme k otázke číslo 19. Otázku kladie pán posod. Odpovede poskytne pán komisár File, ktorého vítame. A vzhľadom na to, že pravidlo je také, že na jedného komisára máme 20 minút, takže by sme mohli povedzme zahrnúť 4 otázky pre pána Filoho. 19 až 22. Pán File, pripravený? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európska komisia si je vedoma vážnej situácie v Južnom Srbsku. Historicky táto zóna bývala dosť zaostala a aj Srbsko pokladá za jednu z najchudobnejších. Čiže Európska komisia od roku 2000 vlastne poskytuje finančnú pomoc Srbsku s cieľom troška vyrovnať tie rozdiely medzi juhom Srbska a ostatkom krajiny. A no, to sa týka aj e, oblasti verejných služieb a aj vo vzťahu k štátnym inštitúciám a plánovania budúcnosti investícií a ich implementácie. Pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu v rámci predstupovej pomoci, že to sa týka konkrétneho regiónu, ako hovorí otázka, tam samozrejme chceme zabezpečiť aj dobré vzťahy, aj partnerské vzťahy do budúcnosti a podporujeme právny štát, investície do infraštruktúry, aj do cezhraničné a podporujeme cezhraničné kontakty a obchod. Toto vlastne podporuje aj príslušná misia v Kosove, aj problém AIPA pre Srbsko a Macedónsko, ako aj pre Kosovo. Pokiaľ ide o Kosovo, oktober 2009, vtedy komisia vydala oznámenie o Kosove. A Rada z 1. decembra 2009 vlastne rozhodla o tom, že máme pokračovať a napredovať eh, v našej práci a máme podporovať aj finančne cezhraničné projekty. Komisia bude aj naďalej mobilizovať komponenty AIPA pre kosovských Albáncov aj pre bývalú Jugoslavskú republiku Macedónsko aj v priebehu tohoto roku 2010. Čiže Kosovo, ako aj Čierna hora, sa dočkajú tejto pomoci od budúceho roku. Takže komisia veľmi pozorne monitoruje pokrok v tejto oblasti. Máme k tomu dispozícii tzv. štrukturovaný dialog a vypracovávajú sa výročné správy a v novembri 2010 bude práve publikovaná jedna z takýchto správ. Ďakujem. Ďakujem. Pán posol, máte... Pán komisár, ďakujem pekne za vašu výbornú odpoveď. Vy ste naozaj zo vzorového regiónu Európy a ja si myslím, že by sme v regióne Preševo tam tie hranice nebudú tak skoro otvorené, tam by sme mali podporiť eh, malej cezhraničný styk, aby eh, títo ľudia sa nemuseli postaviť do radu turistov, keď sa tu sa na druhú stranu hranice, musíme im umožniť ísť do nemocnice na druhej strane hranice, eh, aby mohli ísť do školy a tak ďalej. Takže poprosím, aby ste si to stanovili ako prioritu, lebo tí ľudia tam naozaj trpia. Thank you, Ďakujem. Slova pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočne to bude jednou z mojich priorít pre tento región. Nebolo dosť času e, viac hovoriť o regionálnej spolupráci, predovšetkým v tomto konkrétnom regióne. Téma, na ktorú ste poukázali, už vlastne bola predmetom mojich konzultácií s Radou pre regionálnu spoluprácu RCC na konferencii v Sarajeve a vlastne toto aj naďalej zostáva jednou z mojich významných priorít. Čiže sme v kontakte aj s krajinou, aj teraz s e, regionálnymi orgánmi a organizáciami. Ďakujem. Ďakujeme za odpoveď. Máme dve doplňujúce otázky. Prvú kladie pán Čuntis. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Viete, že situácia je výbušná v Kosove. Minulý piatok totižto bol hodený granát proti srbským demonstrantom, ktorí e, manifestovali proti fungovaniu e, správcu Mitrovice. V, žuj, v júni sa vyjadril súd v Hágu. A čo sa týka vytvárania kancelárií, pýtam sa, či to je e, istá provokácia, či sa nebolo lepšie tomu vyhnúť. Ďakujem pekne, pán Papa Nikolau. Pol minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka cezhraničnej spolupráce je mimoriadne dôležitá. Chcem sa poďakovať komisárovi za jeho odpoveď. Ale chcem tu zdôrazniť nasledovné. Je úplne nepriateľné vidieť nadpis na e, obrazovke, e, pretože e, správny názov je bývalá Jugoslovanská republika Macedónska. To je oficiálny názov tejto krajine krajiny. A viete, že prebiehajú rozhovory medzi e, touto bývalou e, republikou a Gréckom a nepripustné, aby sme pri oficiálnej rozprave mali takýto chybný názov. Thank you. Thank you. Pán komisár, želáte si reagovať k tomuto bodu? Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Samozrejme využijem túto príležitosť ale mimochodom, keď hovoríme o dvoch premiéroch, pánovi Grevskému a Papandrejovi, môžem potvrdiť, že diskusie o riešení tejto otázky, ktorú spomenul pán poslanec, naozaj e, tá, proste táto otázka sa prejednáva a je snaha riešiť tento problém. S tým, že už v Skopie sa hovorí o tom, že kedy sa začnú rokovania o pristúpení. Pred niekoľkými týždňami som bol aj na tej strane Kosova, kde som vlastne otváral niektoré nové úradovne EÚ a hovorili sme o programoch, ako zabezpečiť, aby občania Kosova a samozrejme aj občania iných krajín v regióne mali e, dobré kontakty, aby tam nebola izolácia e, medzi občanmi. Ale máte úplnú pravdu, keď poukazujete na to, že pred rozhodnutím Európskeho súdneho dvora by sme sa mali práve vyhnúť akému takému, akémukoľvek takému kroku, ktorý by viedol ku zvýšeniu napätia alebo že by proste ten krok mohol vyhrotiť situáciu. A preto aj podpredseda komisie vlastne po tom tragickom incidente mal telefonický rozhovor s vedúcimi predstaviteľmi aj v Prištine, aj v Belehrade a vyzval ich, aby skutočne naďalej pokračovali v umiernenej politike. Pretože už teraz, e, čo skoro príde to rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Ďakujem. Ďalšia otázka Pán Teokálos nie je prítomná, tak pokračujeme otázkou 21. Pán Čuntes. Takže nech sa páči, pán komisár, keď budete pripravení, poprosím vás o odpovede. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, komisia opakuje, že sme pripravení na všetkých rovniach eh, vyzvať Turecko, aby vlastne implementovalo príslušný protokol, dodatkový protokol k dohode o pridružení. Čo sa týka aj slobodného alebo voľného pohybu tovaru a aspektov dopravy. Komisia pripravuje správu o všetkých otázkach v súvislosti s deklaráciou z roku 2005. Budeme mať vlastne výročnú správu a bude to vlastne objektívna správa o pokroku, respektíve o nedostatku pokroku v niektorých sférach. Podobne ako to bolo aj minulý rok a v predchádzajúcich rokoch. Čiže aj tá nová... Pár, prepáčte, pán komisár, pán Poselt, mohli by ste si dali do, mohli by ste dole sluchátka, pretože hovoríte veľmi hlasno, keď už tam debatujete. A rušíte pána komisára. Nech sa páči, pán komisár, pokračujte. Ďakujem. Ak dovolíte, ja si zopakujem poslednú vetu. Čiže rada bude potom schopná vyhodnotiť situáciu a prijať príslušné závery. Ďakujem. Ďakujeme pánovi komisárovi. Slova pán Čunta z pol minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Ďakujem za vašu odpoveď jednu doplňujúcu otázku. Nedávno sa prezident Cyperskej republiky vyjadril, že nové kapitoly o pristúpení Turecka majú byť naviazané na otázku prístavu v aby e, bol spravovaný EÚ v roku 2006, padol rovnaký návrh a OSN zareagovalo pozitívne. E, takže sa chcem spýtať, aký je váš názor, ako vy reagujete na tento návrh pána Kristofiasa? Je tu celý rad otázok, ktoré sú na stole, či už priamo alebo nepriamo je tu snaha nájsť komplexné riešenie e, cyperského problému. Úloha komisie je úplne jasná. Nielenže podporujeme proces pod vedením OSN, podporujeme nielen oboch vedúcich predstaviteľov pri hľadaní riešenia tohto problému, ale mysleli sme aj predsedu komisie, respektíve jeho osobného vyslanca, aby pomáhal pri týchto rozhovoroch zúčastnených strán aj vo vzťahu ku opatreniam zo strany EÚ. Sú tu však aj iné prvky, ktoré pravdepodobne nie sú celkom priamo na stole a nerokuje sa o nich, ale predsa len sú do istej miery navzájom prepojené a súvisia navzájom. Z časti ste to spomenuli aj vy. Úloha komisie je aj v tom, že žiada obidve strany, ako aj ďalšie zainteresované krajiny, aby urobili všetko, čo je v ich silách pri hľadaní riešenia. Aby teda boli kreatívni pri hľadaní riešenia s cieľom teda nájsť riešenie tohto problému. A komisia e, samozrejme dúfa, že to, na čo ste poukázali vy, e, je vec, ktorá sa, ktorá sa bude riešiť v rámci celkových rozhovorov o komplexnom riešení problému. Ďakujem. Ešte prvne, než pristúpime k otázke pána Kellyho, k dodatočnej otázke. Musíme ešte povedať toto. O 20.30 musíme skončiť, nielen preto, lebo to predpokladá program, ale je to vlastne aj z hľadiska pravidel využívania tlmočníckých služieb. Takže teraz pristúpi pán de Chucht ďalšíkom nás asi o 2015, keďže ďalšie otázky sú nepripustné 27, 28 až 30, 31. Pán de začne otázkou 32 od pána Tarabellu. Otázka pána Krolia. A teda neviem ja o tom, že by niekto nahradil pána kroliho. Takže ešte tu je otázka pána Hovita. Zrejme bude odpoveď spoločná, takže poprosím ešte pána Glegera, že by, sa, že by toto prebral s príslušným pracovníkom. Ale teraz pán McGuinness. Takže tie otázky, ktoré som položil ja aj ďalší kolegovia na Mercosure, že sú nepriateľné, myslím, že preto, lebo sa o, tomto, o tejto téme bude hovoriť vo štvrtok, ale chcem zdôrazniť, že Keby sme vedeli, že to takto dopadne, tak by sme asi viac tlačili na bilaterálne rokovania o Mercosure. Myslím, že toto by sa malo pokladať za otázky, ktoré sú priateľné, ktoré sú prípustné. Predsa je tu mnoho ďalších otázok, ktorých sa chceli venovať týmto témam. Ale dovolte mi do záznamu uviesť, že prečo vlastne tieto otázky neboli pripustené v rámci tejto hodiny otázok. Že proste sme proti. Ďakujem. Pán predseda, ja nechcem zdržovať, ale chcem povedať len, že súhlasím v plnej miere s tým, čo povedala pani McGinnis. Som úprimne rozhorčený e, nad takýmto krokom. Ja viem, že pravidlá existujú a táto téma je veľmi akutná, pretože by sme vlastne potom mohli lepšie podporiť to, o čom sa bude hovoriť zajtra a pozajtra ráno. Ja viem, že vy ste oba autory týchto ústnych otázok. Myslím ale, že vo štvrtok budete mať väčšiu príležitosť v rámci diskusie a preto si myslím, že to môžeme nechať tak, ako bolo rozhodnuté. Ale ďakujem vám za iniciatívu. Pán Gallagher? Môj úrad radil e, predsedníctvo v tom zmysle, aby sa pripustili tieto otázky. Prepačte, problém je v tom, že pán Crowley nás neinformoval a nevedeli sme o, tom, o tejto požiadavke. Takže ako, ak počkáte, tak uvidíme, ako sa veci vynú ďalej, ale pán Kelly, druhá, posledná doplňujúca otázka, potom ešte otázka pána sa na pána Filho. Pán predseda, mňa viac zaujímala téma cypersko-tureckých e, atletov. Možno, že by sa komisia mohla k tomu dostať. Ja som e, športovec a myslím si, že by nemali existovať žiadne hranice pre atletov ako ich vlastné e, fyzické hranice. A ja sa pýtam, či olimpická rada sa snažila vyriešiť túto situáciu, pretože nie všetko môžeme ponechať na komisiu. Ďakujem pekne, takže teraz komisia. Ďakujem pekne. K tejto téme, pán predseda, musím povedať, že problém izolovania týchto atletov to by malo byť vyriešené vnútorno cyperským dialogom. Už som naznačil niektoré riešenia a, a OSN e, intenzívne podporuje takéto rozhovory. EÚ nemá žiadnu právomoc zasahovať do takýchto prípadov. A táto polutovania e, situácia vyplýva vlastne z tej cyperskej otázky a my podporujeme e, lídrov obidvoch komunít na e, Cypre a dúfame, že dosiahnu čoskoro e, riešenie. To by vyriešilo aj ten problém, o ktorom hovoril pán poslanec Kelly. Ale ešte chcem povedať, že športovci majú mať možnosť rozhodnúť sa, pre, ktorú, pre ktorý športový spolok alebo federáciu chcú pôsobiť Takže ešte raz, je to vnútorno e, problém. Dobre, takže teraz článok, pardon, otázka 22, pán Mitchell. Ide o mier na Blízkom východe, nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda. EÚ je hlavným aktérom na Blízkom východe, politicky aj prakticky na politickej úrovni EÚ e, stavia na silných bilaterálnych e, vzťahoch so všetkými partnermi v tejto časti sveta. E, európska politika susedstva poskytuje rámec pre bilaterálne vzťahy, ktoré môžu byť upravené podľa toho, akú krajinu ide, aké sú potreby schôdskej európskej susedskej politiky sú rámcom pre pravidelnú a prehlbenú diskusiu o rôznych témach, vrátane tých, ktoré sa týkajú mierového procesu na Blízkom východe. EÚ využila e, takéto schôdze s Izraelom a Palestínou na e, zaoberanie sa rôznymi aspektami, politickými témami. Hovorilo sa aj o špecifických prípadoch e, v oblasti ľudských práv, o situácii v teréne, o našej pomoci a tak ďalej. V každom prípade Eh, rámec európskej susedskej politike eh, posilnil pravidelný tok informácií a taktiež dialog. Ale na praktickej úrovni EÚ naozaj intenzívne podporuje túto oblasť a sú tu pravidelné konzultácie v rámci európskej susedskej politiky. Napríklad EÚ je hlavným prispievateľom k budovaniu eh, palestinského štátu a taktiež pomáhame utečencom na celom Blízkom východe. Súbežne s bilaterálnymi vzťahmi EÚ taktiež e, intenzívne podporuje multilaterálny prístup k mierovému procesu na Blízkom východe. Stredomorská únia podporuje ďalšie fórum pre tento mierový e, proces. No a tu môžu všetci e, aktéry tohto regiónu vystupovať. A EÚ spolu s USA, Ruskom, a OSN je členom kvartetu, ktorý podporuje súčasné rozhovory medzi Izraelom a Palestínou. 19. marca <clears throat> kvartet na schodzi povedal, že mierová dohoda, ktorá bude riešiť všetky ostávajúce otázky štatútu, že by to malo byť vyriešené do 24 mesiacov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Mitchell, doplňujúcu. Ďakujem za odpoveď pánovi komisárovi. E, robíte si obavy o to, že arabské štáty na Blízkom východe neustále e, nesplňajú požiadavky na humanitárnu pomoc a myslím, že iba e, v polovici 80. rokov to bolo naposledy a daňovníci EÚ vlastne musia riešiť túto otázku a z toho, čo Včera e, povedal pán Ginz e, na spoločnom výbore, že snahy mimovládnych organizácií umožnili vyvinúť nátlak na izraelskú vládu v oblasti humanitárnej pomoci, ale my sme tejto oblasti úplne zlíhali. Vieme si predstaviť, ako to e, dopadne. Bude tu e, filozofia dvoch štátov, máme cestovnú mapu. Potrebujeme nové kanály pre komunikáciu tak s izraelskou stranou ako palestinskou. Ďakujem, pán komisár. Pán poslanec, nadviažem na vás. Mali by sme maximálne možne využiť tie kanály, ktoré máme a mm, aj nové. Pretože mier v tejto časti sveta to je naozaj to, na čo sa zameriavame aj spolu s Katrin Aštonovou. Je to oblasť, ktorej e, dúfame, budú viditeľné e, výsledky e, diplomatickej služby EÚ po vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy a spojí sa komunitárny prístup s nástrojmi spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky SZBP. No a čo sa týka prvej časti vašej otázky, ja som pyšný na to, že EÚ je hlavným darcom a som pyšný taktiež na to, že EÚ teraz e, využíva túto pomoc na e, budovanie e, palestinského štátu, ale zároveň mám obavy, pretože sú tu krajiny, hlavne v oblasti Blízkeho východu, nerobia dosť na podporu nášho úsilia. Ďakujem pekne. Pán Mitchell, možno keby ste mohli použiť mikrofón. E, pardon, pán predseda. E, bola druhá časť mojej otázky e, poskytnúť odkaz iným spôsobom. Sú tu mimovládky, a, ktoré konajú a potom my vyzeráme tak, že mierový postup to znamená nič nerobiť. Takže poprosím o odpoveď. Pán predseda, e, pardon, ja som myslel, že som zodpovedala aj túto e, druhú časť už v úvode. A moja odpoveď bola čiastočne áno. Potrebujeme to. A úzko sa koordinujeme s vysokou predstaviteľkou komisie, aby sme vedeli, ako postupovať, aby sme v tejto oblasti skombinovali nástroj Európskej služby pre vonkajšiu činnosť po vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy. Ďakujem pekne, pán Davis, doplňujúca otázka. Ďakujem pekne, pán predseda. Nás špeciálny eh, predstaviteľ Tony Blair dáva pocit, že Izrael e, je pripravený e, zrušiť blokádu Gázy, ale John King, e, riaditeľ prevádzky, povedal, že áno, potraviny môžu vstúpiť do Gazy, ale nič sa nedá kúpiť, pretože nič nie je vytvorené na to, aby mal kto predávať a aby sa tým aj uživil. Ja si myslím, že to je pre mnohých sklamením. Parlament minulý mesiac vyzval komisiu a radu na e, zastávanie iba prejavov, ale e, vyzval ich ku konaniu. Komisia môže vyvinúť tlak na Izrael. Kedy budeme vidieť skutky zo strany komisie, aby naozaj bola uľahčená e, alebo zmiernená situácia v pásme Gazy? Pán komisár, nech sa páči. naozaj úprimne neviem, či dohoda o pridružení v tomto prípade je najlepším spôsobom, ako vyvíjať tlak na kohokoľvek. Vážený e, poslanec si uvedomuje, že Izrael chce zlepšiť e, vzťahy e, medzi Izraelom a EÚ. Je to tzv. pokročilý štatút ale aj z dôvodov, ktoré uvedol pán poslanec, toto e, želanie e, nebolo e, pozitívne privítané zo strany EÚ. Teraz potrebujeme politické riešenie na blokádu Gazy a Katrin Eštonová, vysoká predstaviteľka, sa každý deň venuje otázke vyriešenia tejto blokády. Ja som mal vycestovať do tejto časti sveta, ale obaja e, sme sa dohodli s Catherine Ashtonovou, že najlepšie by bolo najskôr nájsť politické riešenie, otvoriť túto oblasť a potom tam môže vycestovať komisár a pozrieť sa na to, ako najlepšie by sa dalo e, poskytnúť viac ako len humanitárnu pomoc. Ďakujem pekne. Um, Ospravedlňujem sa baronke Latford. Povedal som ju, že sa nedostaneme k jej otázke, ale je to možné, pretože momentálne pán de Gucht teda autori otázok na neho tu nie sú, tak ideme k otázke 26 pána Čarneckého, ktorého tu dnes nahradza pán Vlosovič. Takže otázka 26, pán komisár, ak ste pripravení. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd a dodržiavanie demokratických princípov e, sú kľúčové, pokiaľ ide o susedskú politiku EÚ. Komisia monitoruje implementáciu vo vzťahoch k akčným plánom s Gruzínskom a Azerbajdžanom, a to už v roku 2006, keď tieto akčné plány boli podpísané. Toto monitorovanie to vidíte v výročných správach o pokroku, ktoré vydáva Európska komisia každoročne na jar. V prípade Azerbajdžanu mm, hodnotenie z minulého roka poukazuje na nerovný rozvoj v oblasti demokratizácie a ľudských práv. Všimli sme si určité pozitívne vývojové trendy, ale naďalej máme obavy, pokiaľ ide hlavne o slobodu prejavu a o slobodu médií. Toto je hodnotenie, e, ktoré vo svojom uznesení 17. decembra potvrdil aj Európsky parlament 17. decembra 2009. Pokiaľ ide o Gruzínsko, v roku 2009 tá krajina dosiahla mm, dobrý pokrok, pokiaľ ide o implementáciu priorít akčného plánu Európskej sudskej politiky, hlavne v oblasti právneho štátu, v oblasti reformy e, systému súdnictva, v oblasti dobrej správy vecí verejných a boja proti korupcii. Otázky ľudských práv sú predmetom diskusí pravidelne. Máme tu dialog o ľudských právach EU-Gruzínsko. Dvakrát boli stretnutia minulý rok a tento týždeň bude ďalšie stretnutie v Tbilisi a budeme sa venovať hodnoteniu pokroku. Komisia teda monitoruje vývoj v oboch krajinách vo vzťahu k záväzkom prijatým v rámci eh, Rady Európy a OBSE. Komisia, pokiaľ ide o Azerbajdžan a Georgia, ešte má určité výhrady na viacerých úrovniach. Komisia hodnotí pokrok vo svojich výročných správach o implementácii akčných plánov, ktoré sme eh, dojednali s príslušnými krajinami finančné alokácie pre partnerov v ENP prostredníctvom nástroja susedstva a partnerstva od budúceho roku budú odrážať e, naozaj objektívnym, transparentným spôsobom stupeň, do akého sa dodržiavajú hodnoty, z ktorých vychádza ENP, pokiaľ ide o demokratickú správu veci verejných, ľudské práva a e, základné slobody. Okrem toho, susedské partnerstvo je platformou, platformou pre nové ambiciózne dohody o pridružení medzi EÚ a tými krajinami, ktoré sú ochotné a ktoré sú schopné dodržať z toho vyplývajúce záväzky, vrátane záväzkov v oblasti správy veci verejných. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Pán Bosovič, nech sa páči. Máte slovo na doplnkovú otázku. Máte pol minúty. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda, za udelenie slova. Moja otázka je nasledovná. Vlastne skôr by ma zaujímalo, či je aj nejaká forma chvály. Možno by sme nemali len kritizovať, ale mali by sme zdôrazniť to pozitívne. Mali by sme zdôrazniť to, že tí, čo plnia dohody, že sa im dostane aj nejaké odmeny. Ďakujem pekne, pán komisár, nech sa páči. Nuž, ja súhlasím s takým prístupom, že v susedskej politike by malo ísť o reformy a čím viac budú zanietení naši partneri, tým aktivnejšie my budeme podporovať príslušnú krajinu a reformy v nej prebiehajúce. Ak e, sa pozriete na členov ak sa pozrite na krajiny, ktoré sa zúčastňujú východného partnerstva, tak skrátka uvidíte, že táto politika funguje veľmi dobre. Máme rovnakú sádu nástrojov, dohoda o pridružení, dohoda o hospodárskej integrácii a potom tu máme ešte nástroj týkajúci sa mobility, teda tu ide o vízovú liberalizáciu. A keď e, sa pozriete na tých účastníkov východného partnerstva, tak uvidíte veľké rozdiely, pokiaľ ide o ich prístup k reformám. A potom vidíte aj rozdiely v prístupe Európskej komisie k týmto jednotlivým krajinám. Moldavsko môžem uvieť ako vynikajúci príklad. Je to krajina, s ktorou sme začali predstupové rokovania. Je to krajina, s ktorou sme začali dialog o vízovej liberalizácii a s touto krajinou onedlho začneme rokovania o hospodárskej integrácii, dohode o hospodárskej integrácii. Toto je teda naozaj hĺbková dohoda o voľnom obchode, takže vidíte, že takýto prístup uplatňujeme. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz budeme pokračovať e, otázkami určenými pánovi D. Kuchtovi, pani Maková, mohla prísť, takže budeme môcť začať. Pán Tarabela tu nie je, nevidím ho, takže jeho otázka nebude. Ale zrejme tu je e, spoločná odpoveď na otázky pána Tarabela pani McEwen, takže pán komisár, nech sa páči, reagujte na 32 a 33. Thank you, uh, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázky eh, súkromného poistenia zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri podpore pri podpore rozvoja a pri podpore lepšieho výberu pre spotrebiteľov. Komisia v oznámení v roku 2009 sa venovala týmto programom a zapojenie vlád by malo byť obmedzené tak, aby fair trade mohol naozaj fungovať, aby naozaj ľudia si mohli voľne vybrať. Ale spotrebitelia sú trošku zmetení a preto komisia podporuje snahy takých subjektov ako napríklad Easy Alliance, UNCTAD a tak ďalej, ktorí informujú o kritériách trvalodržateľnosti pre sa použitlivých systémoch. Takéto systémy fair trade, e, túto zodpovednosť komisia si rozdelila. Napríklad pán Tajani a pán Barnie sa zaoberajú prípravou um, sociálne mm, zodpovedného verejného obstrávania. Komisár Dali informuje spotrebiteľov a pán Pibalk sa venuje projektom v rozvojových krajinách. DG Trade momentálne zohráva dôležitú koordinačnú úlohu tak, aby iniciatívy Európskej únie boli koherentné, konzistentné s oznámením z roku 2009 a ja túto koordinačnú úlohu budem splňať i naďalej, eh, vychádzajúc zo záväzku, ktorý prevzal môj predchodca. Ďakujem pekne. Pani McEwan, doplnková otázka. Ďakujem pekne, pán komisár. Teším sa, že to budete koordinovať. Takže vaše služby budú gestorské, pokiaľ ide o fair trade, spravodlivý obchod. A mňa by zaujímalo, ako je to uh, s tou oblasťou sociálneho verejného obstarávania, oblasť pána Barniera. Potrebujeme koordináciu, lebo sme zistili pred pár týždňami, že uh, v, vo formulácii nedávno prezentovanej uh, bolo, bol, bol uvedený text, ktorý je proti fair tradu. Takže mňa by zaujímalo, kto to má na starosti. Ste to vy, ten koordinátor, naozaj Eh, prepájať tieto služby, ako to funguje v praxi. Ďakujem pekne, pán komisár. Eh, eh, pán predseda, áno, toto sa deje na úrovni spolupráce medzi tlivými oddeleniami a službami a my nás sa snažíme koordinovať, spájať sa s ostatnými zainteresovanými komisármi tak, aby sme mali naozaj koherentnú politiku vychádzajúc z toho oznámenia z roku 2009. A keď to bude potrebné, tak e, ja sa samozrejme spojím s kolegami, komisármi. You brevity, uh... Ďakujem za stručnosť, hovorí pán predseda. Otázka 34 odpadáva. Je tu pán Howitt? Áno. Povedal som, že skončíme o pol deviatej, pretože tlmočníci sa musia najesť, predtým, než sa sem vrátia o deviatej. Takže otázka 35 pána Haulita. Ide o dohodu o voľnom obchode s Kolumbiou a otázka 36 pána Martina, to sa preberie spoločne. Takže pán komisár. Well, uh, chairman, uh, indeed very briefly. Naozaj veľmi v krátkosti, pán predseda, pretože to je téma, o ktorej sa už diskutovalo dosť obšírne. Čiže rokovania o dohode o voľnom obchode s Kolumbiou sú už v finálnej fáze, ale ešte vlastne to nebolo iniciované formálne, oficiálne. Momentálne prebieha ešte e, právna revízia, aby vlastne sa dosiahol ekvivalentný text aj v angličtine a španielčine a to byť hotové údaje teda na jeseň tohto roku a len čo to bude pripravené, tak potom vlastne predloží komisia rade daný materiál. Potom e, text tejto zmluvy o voľnom obchode mm, e, bude predložený na podpis, ale ťažko je teraz ešte predpokladať, kedy sa to stane. Možno v druhej polovici roku 2011 až. Ehm, do akej miery teda bude vlastne potrebná ratifikácia zo strany parlamentu. Samozrejme, komisia pripraví čo najkvalitnejší materiál a budeme vlastne rokovať ešte aj o novej distribúcii právomoci. Ale chcem povedať o tom, e, že pokiaľ ide o ľudské práva, tak tento text navrhovanej zmluvy o voľnom obsahuje príslušné klauzuly. Takže pokiaľ dôjde k porušeniu e, princípov ľudských práv, tak vlastne môže dôjsť k pozastaveniu platnosti zmluvy o voľnom obchode. A vychádza sa tu zo základ, alebo vychádza sa tu potom z návrhu vysokej predstaviteľky na základe článku 218 9 Lisabonskej zmluvy. Okrem toho je tu, e, ako som povedal, klauzula o ľudských právach a ak sa tá nebude dodržiavať, môže to viesť dokonca ku prerušeniu rokovaní. Ďakujem. Ďakujeme za odpoveď. Takže spoločne teraz do doplňujúce odpovede. Pardon, doplňujúce otázky. Ďakujem, pán Hajert. Ďakujeme pánovi komisárovi za odpoveď. Mohli by ste nám povedať niečo o tom, ako unikli nejaké tajné e, dokumenty tajnej služby, ktoré vlastne poukazujú na to, že vlastne sa konali na európskej pôde nezákonné spravodajské aktivity proti organizácii Forum Telen aj proti Amnesty International a tak ďalej. Respektíve proti ďalším organizáciám, ktoré sa venujú ochrane ľudských práv. E, súhlasíte s tým, že to je relevantná informácia, vážna informácia a je potom ozaj relevantné, ako my pristupujeme k otázkam e, zmluve o voľnom obchode s Kolumbiou. Ďakujem. Druhá otázka. Vysoký predstaviteľ povedal, že e, takto. Skom, aké analýzy vlastne sa vykonávajú v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv a pokiaľ zo strany Kolumbie som spokojný s tým, že klauzuly o ľudských právach sú súčasťou navrhovaného textu zmluvy. Pán komisár, nech zapáči vaša odpoveď. Pán predseda, v prvom rade. To údajné, tie údajné špionážne aktivity zo strany spravodajských služieb. Je to vec, ktorú berieme veľmi vážne. Komisia na to už poukázala vo vzťahu, alebo v rámci dialogu s kolumbijskou vládou počas návštevy pána Muňoza v marci 2010, ale aj v rámci e, rozhovorov delegácie v Bogote a aj naďalej budeme situáciu veľmi pozorne monitorovať. Pokiaľ je otázku pána poslanca Martina, áno, toto hodnotenie sme urobili a nakoniec je to vlastne politické hodnotenie. Viete, aké sú opravné prostriedky a viete, aké sú práva, ktoré treba dodržiavať. Ale keď hovoríme o opravných prostriedkoch, tak vlastne treba mať na mysle aj to, že to vychádza zo samotného faktu, že dohoda o voľnom obchode má posilňovať ľudské práva, práva a nie naopak. Čiže moje konkrétne politické hodnotenie je také, že vzhľadom na celkovú situáciu v Kolumbii bude uzavretie takéto obchodnej dohody aj v prospech ľudských práv. Ďakujem pekne za otázky aj za odpovede. A isté, že predsedníctvo Európskeho parlamentu je tento nezávislé samozrejme. Ďakujem.